Ja, guten Tag, äh, meine Damen und Herren. Nachdem der Vorsitzende des Ausschusses erkrankt ist und... Dámy a páni, äh, äh, situácia je taká, že nielen, že predsedkynia ani len zástupcovia výboru nemôžu pre, prevziať vedenie, preto mám opätovne ja tú čest vás privítať na našom vypočutí. Dnes ide o aktívnu politiku e, pracovného trhu, dobré príklady, pokiaľ ide o tri časti aktívnej e, stratégie inklúzie, adekvátny príjem, aktivizácia pracovného trhu a potom veľmi kvalitné verejné služby. Teší ma, že tu máme hosti, ktorí budú každý hovoriť e, asi 10 až 12 minút. Čiastočne použijú PowerPointové prezentácie. Vítam všetkých hostí. Najprv pani Lola Santiana Vallejo, ktorá je politickou e, tajomníčkou pre zame, e, politiku zamestnanosti a migráciu španielsk, španielsk, španielských odborov Katarína Almanha. Ďalej potom pán profesor Jaček Menšis e, z Inštitútu pre sociálnu politiku Varšavskej univerzity je v poradenskej rade Politickej konfederácie Leviatan. Vidíte, takto čítam veci, keď som nie pripravená. Ďalej Paul Sven, ktorý zastupuje e, e, OECD a Lux generálny tajomník Európskej Európskeho e, združenia poskytovateľov služieb pre osoby s postihnutím a v neposlednej miere Steven Tobin, vedúci týmu e, oddelenia e, politickej, politického posudzovania v výskumného oddelenia v rámci ILO, Medzinárodnej organizácie práce. Vítajte, začneme našou Prvou rečníčkou kolegyňa máte hneď slovo. Dobré odpoludne vám eh, všetkým. V prvom rade <clears throat> dovolte, aby som srdečne poďakovala za pozvanie výboru EMPL eh, zastupujem výbor z Castilla de la Mancha, teda odborový vás v Španielsku, odporúčanie Európskej komisie, ktoré sa týka inklúzie vylúčených osôb z trhu práce, spočíva v nevyhnutnosti zlučovania minimálnej mzdy a e, inklúzie na trh práce, ako aj prístup ku kvalitným pracovným miestam. En España eh, existe... V Španielsku o, eh, máme pravidla eh, minimálnej mzdy pre každý e, región a španielská vláda a odbory majú plán pre zamestnanosť, pre inklúziu ľudí, ktorí sú vyčlenení z pracovného trhu potom sú tu tiež verejné miesta pre zamestnanosť. Máme vlastne celú panorámu, aby tieto odporúčania komisie mohli byť splnené. Ale keď sa pozrieme na španielskú realitu, tak vidíme, že v Španielsku je viac ako 2 milióny ľudí, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní, čiže dlhšie ako e, dva roky bez práce. A keď sa pozrieme na rozvoj, tak vidíme, že od roku 2011 toto číslo narastlo o viac ako milión. Ak sa potom pozrieme e, na rozkľúčovanie podľa regiónov, tak vidíme nasledovné javy. Pracovný trh a e, spoločnosť čelia e, určitej miere schudobnenia. Jednotlivé regióny na tom sú veľmi rozdielne, majú rôzne minimálne mzdy a čoraz viac príjemcov e, tohoto typu e, a vidíme, že, e, že čísla sú veľmi nízke a sociálne vyčlenenie je čoraz viac ľudí. Najbohatšie regióny to sú potom tie regióny, ktoré majú naj, najvyššie, najvyššie takéto minimálne mzdy, ale čoraz menej ľudí je v tých chudobných regiónoch, kde sú tie najmenšie príjmy. Ešte snáď ďalšie, ďalšia poznámka. Ďalší aspekt sa týka e, politiky zamestnanectva a škrty, ktoré sa e, udiali. Terajšia vláda realizovala výrazné škrty e, z troch investovaných eur sa vlastne škrtli 2 eurá. Obrovské, obrovské škrty v politike zamestnanosti, týka sa to aj minimálnych e, miest a vôbec e, inklúzie na pracovnom trhu. Treba tiež vyzdvihnúť to, že e, trh sa pohol opačným smerom v porovnaní s tým, čo hovoria usmernenia a odporúčania komisie v Bruseli. Kráti sa v tých regiónoch, kde e, bol HDP nižší. Teda tie práve, ktoré by boli bývali, potrebovali viac pomoci. E, príkladom sú napríklad škrty v, v politike zamestnanosti. Vidíme v, ta, e, v tabulke pre Castilla La Mancha. 91% sa škrtá. To je viac ako 260 miliónov eur. A tu jednoducho sme e, klesli výrazne a, a potom protichodný vývoj ako ten, ktorý nám bol odporúčaný. Regióny s vyšším HDP to sú potom tie, kde sa menej škrtalo. Presne teda naopak, než by to hovorila logika, e, opak toho, než e, zadáva, zadávajú všetky smernice. Takže to znamená, že stratégia je vlastne akoby, si, akoby akýsi diabolský mechanizmus. E, flexibilizácia v, e, protichodne tomu, čo odporúčajú e, odbory. Takže jednoducho sa škrtalo práve v oblasti aktívnej politiky zamestnanectva. Vláda potom spoločne s odbormi pripravila tento plán pre aktivizáciu zamestnanosti a tu sú určité podmienky. Súvisí to tiež s odporúčaniami komisie, minimálna mzda, ďalej e, sledovanie vývoja u postihnutých častí spoločnosti e, a tiež opatrovateľstvo, jednotlivé služby e, v pracovnej oblasti. Všetky podmienky sú tu tak veľmi reštriktívne, tu sú aj vymenované, že totiž E, neustále sa všetko e, dosaho, e, za, používa len, aby sa dosahoval tento, táto minimálna mzda, čiže je to kontraproduktívne. A viac ako 100 tisíc ľudí, ktorí by mohli dostať za určitých podmienok tých 420 eur, v konečnom dôsledku po roku je z toho zrazu len 31 tisíc ľudí. A to nám ukazuje, že terajšia problematika spočíva v tom, že podmienky tohto plánu sú veľmi ambiciozne, jednoduchosti. Je tu množstvo prekážok a to vedie k tomu, že ľudia, ktorí sú na okraji spoločnosti, nemajú prístup k prostriedkom a nie je tu dostatok personálu, ktorý by sa o ľudí staral, opatrovateľstvo nie je dostatočné, aby, aby, aby sa zabezpečil vstup, alebo teda starostlivosť, aby sa zabezpečil vstup na pracovný trh. Je tu jednoducho málo prostriedkov, málo investícií. A ešte jedna skupina, ktorá je výrazne postihnutá medzi nezamestnanými, to sú e, mladí ľudia. Viete to, máme nezamestnanosť mladých e, takmer 60 a napriek tomu je to tak, že záruka pre mladých bol, bola u nás veľkým e, fiaskom z, toho, z nej totiž profitovali vlastne väčšinou tí, e, e, e, ktorí neboli to, vlastne tý, tou cielenou témou a tým, tým zacielením. Máme tu teraz návrh na riešenie, aby táto situácia sa zmiernila. Potrebujeme jednoducho spoluprácu s regiónmi, odbormi. Musíme spolu posudzovať, ako tieto negatívne trendy vlastne vznikli, Ide tu vlastne o prikrašľovanie, nie veci majú dobre len vyzerať, ale e, ja už som e, o tom hovorila, je tu, e, je tu návrh garantovanej minimálnej mzdy pre všetky tie osoby, ktoré sú k, sociálne na hranici spoločnosti. je to veľmi dôležité, aby to bola aktívna politika zamestnanosti, investície do verejných služieb príslušná e, výbava prostriedkami, samozrejme, a celkom jasne aj vstup do percenta e, nasadenia e, aktívnej politiky zamestnanosti. Ide aj o súvislosť s tým, čo sme si predstavzali v roku 2008, aké sú zadania z Bruselu, aby výdavky pomohli tým, ktorí sú najviac zasiahnutí, najviac z trhu vyčlenení potrebujeme prijať opatrenia na to, aby toto začlenenie e, na pracovný trh naozaj mohlo e, e, byť realizované. Je to veľká obava, preto sa obraciame na vás, pretože v rámci jednotlivých krajinských vlád sa vytvára tento plán na základe týchto odporúčaní, ale je potrebná analýza, určité preverenie, či veci sú účinné, či fungujú, tých údajov, ktoré som priniesla, ktoré sme mohli priniesť, e, tu vidíme jednoducho, že sa ide nesprávnym smerom. Myslím, že som sa držala vyčleneného času a ďakujem vám za pozornosť. Vielen herzlichen Dank äh, für die Ďakujeme za informácie zo Španielska, veľmi to určite pomôže našej práci. Teraz dám slovo pánu e, profesorovi pánu Jacekovi Menšinovi. Asi lepšie vyslovíte svoje vlastné meno. Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel zamerať na povahu reforiem, ktoré Polsko prijalo za uplynulé roky, pokiaľ ide o inkluzívne pracovné trhy. Analýzu sme e, nastavili na tom, že Polsko pred 10 rokmi, keď pristúpilo do EÚ, tak malo najvyššiu mieru nezamestnanosti. No a my sme sa snažili naozaj poradiť si s nezamestnanosťou. A preto sme sa posledné roky museli sústrediť na nevyužitý potenciál. Ten nevyužitý potenciál definujeme v rámci štyroch veľkých skupín. Najväčšou skupinou sú nezamestnaní. Polovica z nich sú osoby, ktoré sú dlhodobo nezamestnané, ale veľký pomer je tam tiež mladých ľudí. Potom nezamestnanosť žien. Druhá skupina to sú osoby, ktoré majú čiastočný pracový, pracovný uvedok, úvezok, pardon, No a potom sú tam osoby, ktoré sú nezamestnané a buď sú motivované alebo nemotivované vrátiť sa na mm, pracovný trh. Toto je hĺbšia analýza štruktúry nevyužitého potenciálu poukazuje na to, že Polsko by mohlo o 16 zvýšiť pomer zamestnanosti, pokiaľ by sme sa sústredili na dve najvážnejšie skupiny. Uprostred o ľudí, ktorí nemajú prácu, sú problematicky najmä mladí ľudia. Toto sú údaje z roku 2012 Tie boli východzím bodom reform, ktoré sa potom následne na to prijali v roku 2013 a 2014. Ide tu o mladých ľudí, o ženy, ktoré majú problém vrátiť sa na pracovný trh. Potom sú to osoby staršie ako 50 rokov. No a hlavným eh, prvkom, ktorý obmedzuje možnosť eh, zúčastňovať sa na pracovnom trhu je nízka kvalifikovanosť alebo jej úplný nedostatok. Vtedy hrozí väčšie riziko nezamestnanosti, respektíve dlhodobej nezamestnanosti. Druhá skupina. To sú ľudia, ktoré nie sú motivované, nie sú motivovaní vrátiť sa na pracovný trh. A e, sú to najmä rodičia, ženy, ktoré po narodení dieťaťa sa rozhodnú nevrátiť sa na pracovný trh. Táto analýza bola pre nás základom e, prípravy väčšej reformy verejných služieb zamestnanosti a nástrojov na trhu práce. Sústredili sme sa na štyri najdôležitejšie oblasti. Poprvé, e, zavedenie e, spravovania rizika na trhu práce prostredníctvom profilovania za nezamestnaných individualizáciou služieb alebo zavedenie ukazovateľov, ktoré umožňujú merať e, efektivitu a získavať údaje. Hneď za tým sme naformulovali niekoľko úplne nových nástrojov trhu práce, ktoré mali pomôcť, pomôcť mladým ľuďom po 30 rokov naštartovať e, prác, pracovnú kariéru. E, taktiež sa to týkalo žien, ktoré sa vrátili na pracovný trh a ľudí, ktorí majú vyššie ako 50 rokov. Dôležité je, že E, tieto nástroje sme vypracovali v súčinnosti s podnikateľmi, aby boli naozaj prispôsobené reálnej situácii na trhu práce. Potom sme zaznamenali, že verejné služby zamestnanosti v Polsku e, má pomerne e, obsiahlu štruktúru, tak tieto treba posilniť prostredníctvom partnerstiev. Vytvorili sme možné partnerstva, verejno-verejné partnerstva, prostredníctvom činnosti úradov práce, potom e, verejno e, sociálne, to sú integračné, aktivizačné aktivity mimovládnych organizácií a potom verejno súkromných, čiže e, tam je odporúčanie prostredníctvom agentúry pre zamestnanosť a podobne. No a posledný prvok, na ktorý by som chcel upozorniť, je vytvorenie štátneho vzdelávacieho fondu. Ten sme spracovali spoločne s, partnery a, a, s partnermi z pracovného trhu a s organizáciou zamestnávateľov. Toto sú ciele a výsledky, ktoré sa nám podarilo dosiahnuť na vnútroštátnej úrovni. Riešili sme to aj prostredníctvom financovania z Európskeho fondu. E, chcel by som zdôrazniť, že sa nám podarilo vyhnúť riziku, riziku, ktoré, ktorému často čili úrady práce a čo je tak povediať zbieranie smotany, e, kedy by sme sa zaobrali iba zamestnaniu e, ľudí, ktorých jednoducho zamestnať. My sme zamerali ten program aj na osoby, ktoré sú naozaj eh, ohrozené vylúčením, ktoré sú vzdialené trhu práce. Úrady práce sa naozaj intenzívne sústredili, ako aj mimovládne organizácie a súkromné agentúry sa sústredili práve na tieto osoby a vďaka tomu sa nám podarilo dosiahnuť efekt eh, navýšených zásahov práve v tomto odvetvi. Taktiež štátny eh, vzdelávací fond, ten má preventívnu funkciu, pretože školy u zamestnávateľov, školy zamestnávateľov, my sme sa rozhodli na 100% pokrývanie nákladov na vzdelávanie v prípade mikropodnikov, ktoré zamestnávajú menej ako 9 zamestnancov. Prvý rok fungovania tohto fondu eh, eh, ho využilo niekoľko desiatok tisíc eh, zamestnancov z malých a stredných podnikov a čo je veľmi dôležité, Polsko má pomerne nízke ukazovatele, pokiaľ ide o celoživotné vzdelávanie. A to sa snažíme navýšiť. Potom je tu veľa opatrení garančného plánu pre mladých. Polsko pripravilo 4 aktivity, kde okrem verejných služieb zamestnania sme vytvorili partnerstva so zamestnávateľmi, Zaangažovali sme finančné institúcie do spolupráce s verejne prospešnej službami v oblasti rozvoja podnikania mladých. Vypracovali sme e, finančné nástroje, ktoré podporujú podnikanie nie už pre až absolventov, ale dokonca už pre študentov v posledných ročníkoch vysokých škôl. Na spolupráci so zamestnávateľmi sme uh, zavedli nové metódy e, riadenia. A každý motivovaný mladý človek môže dostať akúsi obálku, ktorá mu nahrádza, teda zamestnávateľ nahrádza náklady na stáž a zaznamenali sme, že sa zefektívnila trvalosť zamestnania, keď sme použili toto opatrenie, kedy mladý človek si sám nájde zamestnávateľa Samozrejme, mladí ľudia, ktorí majú problémy, ktorí čelia nejakým bariéram, tak tým pomáhajú poradcovia pri hľadaní si zamestnania. Chcel by som povedať, že po roku 2014, alebo teda keď tieto žmeny e, boli naštartované na trhu práce, tak sme nás zaznamenali nárast počtu zamestnaných, čo pre Polsko je, ako som na úvod spomínal, naozaj veľmi, veľmi dôležité. Trend nárastu zamestnanosti to je ten dolný graf e, poukazuje na to, že, sme, e, že sa nám podarilo e, tento trend, ako si tak povedať, zachovať priebežne. V Polsku znižovanie nezamestnanci má najväčšiu dynamiku, znižuje sa, ale čo je ešte dôležitejšie, že sa mení štruktúra polskej nezamestnanosti vďaka činnostiam, ktoré sa robili v, v, v rámci E, boju s nezamestnanosťou mladých e, poklesla nezamestnanosť mladých 28 e, na 21,6 a ku koncu roka veríme, že sa dostaneme až na okolo 20 Myslím si, že je potrebné tiež sa veľmi intenzívne zamerať na integrovanie na pracovný trh ľudí 50 rokov a starších, kde je dôležité zamerať sa na zatraktívnenie starších pracovníkov Negatívnym prvkom je to, že rastie mm, dlhodobá nezamestnanosť, čo znamená, že je ešte potrebnejšie investovať do partnerstiev verejno-sociálnych a verejno-privátnych. Tu by som chcel zdôrazniť, že Polsko okrem zlepšenia situácie na trhu práce e, čeli aj ďalšej výzve, a to je boj proti segmentácii na trhu práce. Tie reformy, ktoré sme prijali v predchádzajúcom roku a v tomto roku, čiže obmedzenie e, tých e, civilnoprávnych dohôd alebo obmedzenie Eh, vydávania zmluv na, krátko do, na krátke obdobie. Toto všetko sa pokúšame obmedzovať. Pred dvoma rokmi sme veľa zainvestovali do rodinnej politiky, predlžili sme rodin, materské dovolenky, eh, zvýšili sme ich flexibilitu a pokúšame sa investovať takým spôsobom, aby eh, starostlivosť o detí do troch rokov bol e, za plácu bol dôležitým prostriedkom, ktorý e, že nám umožňuje zjemňovať problémy, ktoré predstavuje zlúčenie rodinného a mm, pracovného života. A posledná vec, na ktorú by som chcel upozorniť, hovorila o tom aj predrečníčka, Polsko v rámci situácie, ktorá bola spôsobená medzinárodnou krízou, Polsko malo problém aj so, so spoločným dialogom medzi zamestnávateľami, a odbormi 11. decembra sa nám podarilo vybudovať novú inštitúciu spoločného dialogu. Jej hlavnou funkciou bude zosúladenie zájmov bezpečnosti a flexibility na pracovnom trhu, čo, ako dúfame, nám zabezpečí pokračovanie naštartovaných reforiem. Záverom darí sa nám e, darí sa nám e, znižovať nezamestnanosť, darí sa nám e, zaangažovať ľudí na pracovný trh. Chcem naozaj zdôrazniť dôležitosť partnerstiev verejno súkromného, verejno e, sociálneho a verejno-verejného, aj ke, je to naozaj prístupnosť k službám na trhu práce, ktorá je dôležitá. Rád by som zdôraznil, že tieto činnosti idú ruka v ruke s, so zlepšením kvality práce. a mm, umožňujú aj naozaj zlepšený boj proti segmentácii trhu práce. Ďakujem. Ďakujem, prejdeme k ďalšiemu rečníkovi, Paul Swain. Thank you very much. Um, Ďakujem, pani predsedkynia. Môžem povedať, že v mene kolegov z OECD, ktorí pracujú na sociálnych politikách, že máme teraz príležitosť podeliť sa s vami o niektoré z našich úvah ohľadom toho, akým spôsobom európska stratégia pre aktívne začlenovanie môže byť ešte užitočnejšia a úspešnejšia, než ako bola doteraz. Teraz chcem niekoľko minút hovoriť o ponaučenia, ktoré som si zobral e, z dvoch typov práce, ktorý sme vykonávali minulý rok a zlúčenie týchto dvoch typov práce, pretože to spolu ilustruje, akým, akú úlohu môžu hrať tieto programy v zrozumiteľnejšom systéme, aby prinášali ľudí na trh práce a aby zabezpečovali aktívne, trvalú udržateľnú zamestnanosť. E, jedna línia je v podstate logika aktivácie e, a prinášanie nezamestnaných ľudí na pracovné miesta. Druhá logika sa týka toho, že nedávno nezamestnaní ľudia sú opäť zamestnávaní, ale tá logika je v podstate rovnaká pri týchto dvoch typoch. A tie prostriedky, akým spôsobom sa implementuje táto logika, e, to sa musí prispôsobiť a to, ako sa to prispôsobí, tu hovoríme o e, ľuďoch e, so zdravotnými problémami, o postihnutých ľuďoch, teda v závislosti o bariére, ktorá bráni úspešnému začleneniu na trh práce chcem začať tým, že, budem, že popíšem logiku toho, akým spôsobom tá aktivácia funguje. Ten cieľ je, aby sa umožnil prístup pre spoločnosť na trh práce, aby každý mal príležitosť v plnej miere e, sa podielať na tomto. A myslíme si, že v podstate sú tu štyri aspekty tohto prístupu. Tri sú v podstate funkcionálne potreby, ktoré musí spoločnosť splňať a akým spôsobom sa integrujú tieto potreby prvá potreba je zabezpečiť, aby ľudia, ktorí nepracujú, mali motiváciu a odvahu e, pracovať na tom, aby sa zamestnali. Myslím, že ide o ľudí, ktorí musia prekonávať bariéry, aby sa úspešne začlenili do trhu práce. Jednou e, z predpokladov na to je, aby boli motivovaní aby teda sa aktívne zapájali a podnikali úsilie, aby sa začlenili na trh práce. Druhý aspekt je to, e, o čom čo nazývame zvýšenie zamestnanosti, aby ste sa e, uplatnili na trhu práce, tak musíte potenciálnemu zamestnancovi poskytnúť možnosť e, produktívne prispievať a byť produktívnym pracovníkom. Nie každý je toho schopný hneď, niekedy je to otázka e, schopnosti, zručnosti, je tu potrebná príprava, ale sú tu aj sociálne bariéry napríklad, mm, ktoré bránia tomu, aby niekto bol produktívny na pracovisku. Tretia potreba je zabezpečiť, aby boli dostatočné príležitosti pre ľudí, aby, bola, aby bol dopyt, aby ľudia boli motivovaní tak sú potrební aj zamestnávateľe, ktorí ľudia, ľudí zamestnanú, zamestnajú. Aktívne programy e, trhu práce sa väčšinou zameriavajú na zvýšenie zamestnanosti, ale je potrebné zaintegrovať to do tej celkovej logiky e, zamestnanosti a na to sú potrebné inštitúcie, ktoré zabezpečia, že všetky tieto e, funkčné potreby e, budú riešené integra- integrovaným spôsobom. Teraz poviem niečo k ľuďom, ktorí e, čelia bariéram, aké sú tie výzvy, ktoré treba prekonať v porovnaní s niekým, kto má stabilnú skúsenosť alebo mal prácu a prišiel o prácu a nemá problém opäť sa vrátiť na trh práce, ale namiesto toho budem hovoriť o tých komplikovanejších prípadoch. Otázka motivácie. To, čo väčšinou OECD zdôrazňuje, je, že je potrebné, eh, aby to bolo ekonomicky zaujímavé pre ľudí, aby sa vrátili do práce a treba pochopiť, eh, že sú tu určité prínosy eh, zamestnanosti aby ľudia naozaj podnikli úsilia vrátiť sa na trh práce, čiže k tomu musia byť aj finančne motivovaní. Ale ľudia, ktorí sú viac vzdialení od trhu práce, tak pre nich sú tu v podstate dve varianty, ktoré treba zohľadniť. Pod prvé, že je pravdepodobnejšie, že tí ľudia budú vlastne odradení od toho, aby sa vrátili na trh práce, pretože nemajú pocit, že tam môžu napredovať. Čiže je potrebné poradenstvo, aby tí ľudia mali realistický dôvod veriť, že existuje pre nich stratégia, ako sa môžu znovu zaintegrovať na trh práce. Čiže je tu potrebné, aby spolupracoval e, ten poradca a ten potenciálny zamestnanec, aby sa vypracoval nejaký plán. E, potom treba identifikovať tie hlavné bariéry, ktorým títo ľudia čelia pri opätovnom zaraďovaní sa na trh práce. Takže je tu kondicionalita, prínosu z hľadiska príjmu a malo by to byť chápané tak, že je tu potrebné aktívne poradenstvo, aby títo ľudia využili pomoc, ktorá im je poskytovaná. Takže očakáva sa o nich nie, že hneď začnú hľadať prácu, ale že budú hľadať pomoc. Takže je tu aktívny program trhu práce ako odborná príprava, e, vzdelávanie, napríklad imigranti e, môžu potrebovať jazykovú prípravu, výučbu jazyka a tak ďalej. Ale chcem tu zúrazniť jednu vec. E, je veľmi dôležité, aby toto bolo poskytnuté v rámci zrozumiteľného plánu, aby títo jednotlivci si uvedomovali, akým spôsobom to ďalej povedie eh, k zamestnanosti, aby ehm, potom boli schopní nájsť eh, vhodné pracovné miesto a aby si týmto spôsobom zlepšili schopnosť eh, prispieť k pracovnému procesu. Potom sú tu tie príležitosti, takže je potrebné, aby tí ľudia mali pracovné príležitosti, až budú zamestnateľní, treba identifikovať, čo môžu poskytnúť zamestnávateľovi a treba im pomôcť, e, aby si začali vlastne hľadať pracovné miesto. E, služba verejného zamestnania, toto je inštitúcia, ktorá väčšinou poskytuje túto, tento typ a to je vlastne sprostredkovateľ medzi ľuďmi, ktorí hľadajú prácu a zamestnancovi, ktorí hľadajú vhodných pracovníkov. Takže toto je takisto veľmi dôležité. Pokiaľ ide o ľudí, ktorí boli dlhší čas nezamostnaní, možno majú nejakú nejak, sú čiastočne e, postihnutí alebo majú e, imigrantské zázemie, tak pre týchto ľudí je dôležité, aby e, tá príslušná institúcia mala pre nich vieryhodnosť, aby chápala problémy týchto ľudí, pokiaľ je potrebné urobiť nejaké úpravy, aby ten človek sa znovu zaintegroval na trh práce, tak je potrebný rozhovor medzi uchádzačom a službou pre e, zamestnanie a zamestnancom. Často môže sa stať aj, že ľudia, ktorí dlhšie nepracovali, potrebujú pomoc, aby boli dôveryhodnejší pre potenciálnych zamestnancov. Ďalší bod, ktorý chcem nastoliť, e, keď e, sa pozerám na tieto slajdy, tak e, komisia vypracovala veľmi zaujímavú správu, pokiaľ ide o implementáciu z tej stratégie aktívneho, aktívneho začlenovania. Je to veľmi zaujímavá správa, ale jedna vec, ktorá sa líši od tejto správy je, že v podstate tu dochádza k takému vyberaniu čerešničiek, že v podstate boli zvolení ľudia, ktorí boli najviac pripravení e, a tí boli zamestnávaní, ale vlastne sa prehľadali ľudia, ktorí, mali, ktorí čelili tým najväčším bariéram. Čiže nie je potrebné, nie, nie je vhodné stavať túto jednu skupinu proti tej druhej. Uh, Čiže je potrebné na jednej strane pomáhať aj tým ľuďom, ktorí sú najviac zamestnateľní, ktorí e, boli e, krátko nezamestnaní. Takže je problém, že tí zamestnávateľia si väčšinou zvolia tú osobu, ktorá bola krátko nezamestnaná a e, to spôsobuje väčšie problémy pre ľudí, ktorí boli dlhodobo nezamestnaní, aby sa opätovne zaradili na trh práce. Takže je veľmi dôležité je potrebné pomáhať aj ľuďom, ktorí boli dlhodobo nezamestnaní, z hľadiska zdrojov nie je vždy možné mm, takto postupovať a potom na, dos, sa zamestnanec dostáva do tej ťažkej voľby, ale je potrebné pomáhať aj tej druhej skupine. No a potom na záver niečo o inštitúciách. Otázka je, či uh, Public Employment Service, ktorý väčšinou pracuje s ľuďmi, ktorí boli krátkodobo nezamestnaní, uh, aby pristupovali aj k iným skupinám ako postihnutí ľudia, čiastočne postihnutí ľudia, e, ľudia, ktorí boli, alebo rodičia, ktorí dlhšie nepracovali, pretože vychovávali deti a tak ďalej. Keď sa pozrieme na jednotlivé krajiny, tak je v podstate jedno, e, kto toto vykonáva, alebo či je tam len jedna agentúra, ktorá e, rieši všetkých ľudí, alebo či sú viaceré agentúry Čiže postupuje to rôznymi formami, je potrebná nejaká expertíza, e, spolupráca s psychológmi a v iných prípadoch je tu zdravotná služba, ktorá e, zabezpečuje expertízu pre tieto agentúry ale čo je dôležité je, aby to bol integrovaný balík služieb, ktorý bude poskytnutý osobe, ktorá potrebuje pomoc. Takže to bolo niekoľko všeobecných postrehov, ktoré som vám chcel predniesť. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem bardzo. Ďakujem pekne pánovi Svajmovi. Myslím si, že zodpovednosť, aktivita a dialog sú naozaj kľúčové slova, ktoré môžu pomôcť v boji proti vysokej miere nezamestnanosti v EÚ. Dobrý deň e, všetkým. Ospravedlňujem sa, pretože meškám. My, mimoriadne sme začali o hodinu skôr a ja už som nebola schopná zmeniť tie svoje predchádzajúce naplánované e, stretnutia. Slovo má pán Luk, generálny sekretariat eh, agentúry pre poskytovanie práce eh, postihnutým ľuďom. Ďakujem. <clears throat> Dobré popoludne. V prvom rade chcem poďakovať výboru za pozvanie, za možnosť podeliť sa o moje myšlienky, pokiaľ ide o aktívnu politiku pracovného trhu. Na základe skúsenosť udalosti e, priamo z terénu z celej Európy. Som generálnym tajomníkom EASP, EASPD, to je vlastne Európska sieť služieb pre ľudí s postihnutím. Pred, zastupujeme e, viac ako 11 tisíc organizácií aktívnych vo všetkých e, krajinách EÚ a asi tretina týchto organizácií sú poskytujú vateľské aktivity pre zamestnanosť postihnutých detí a tak ďalej. Takže e, aktuálna agenda dnes je práve e, pre nás veľmi aktuálna. Ľudia sa ma pýtajú, čo je, naša e, základ, čo je našim základným cieľom. Ja vždy odpovedám, že my produkujeme s inklúziu a sociálnou koheziu to vlastne sa snažíme docieliť krátkom vstupe e, e, mám asi dve časti. V prvej časti chcem povedať všeobecné pozorovania a potom v druhej časti by som chcel sa s vami podeliť o niektoré zistenia analýzy e, faktora úspešnosti, pokiaľ ide o zamestnanecké projekty. najprv všeobecné poznámky a obavy, úvahy v prvom rade musím povedať, že si myslím, že je dôležité, aby sme sa snažili uh, vzdialiť od, tej, od toho vyviňovania, ku ktorému máme sklon. Ľudia vzdialení od pracovného trhu jednoducho, ľudia, ktorí uh, majú eh, zlý prístup k pracovnému trhu a nemajú bez toho, že by sme mali ten zlý zámer, vyníme ľudí z toho, že nemajú prácu, že sú nezamestnaní a to tiež e, napomáha tej, tomu predsudku, že e, pracovný trh je niečo monolitické, čo nemožno riadiť, čo nemožno e, spravovať. Čo ja na základe svojich úspešných programov sledujem v Európe je to, že najúspešnejšie projekty sú tie, kde pracujete nielen s ľuďmi, ale aj s podnikmi, s pracovným trhom a že jednoducho sa snažíte modifikovať e, požiadavky na prácu, profily a snažíte sa spojiť schopnosti a požiadavky určitých pracovných miest. Takže preč od toho vinenia je veľmi dôležité, podľa mňa. Aj pracovný trh to potrebuje, my e, potrebujeme, i zamestnávateľia potrebujú podporu, aby e, ich podniky boli inkluzívnejšie. Po druhé potom, Dopady krízy. Kríza e, ešte neskončila a všetci asi viete, vieme to z minulých kríz, že e, zdravotnícky, sociálny sektor, vzdelávanie, to všetko e, je zasiahnuté neskôr, nadlhšie a, hĺbš- a hĺbšími zásahmi než zvyšok spoločnosti. A začíname cítiť dopad úsporných opatrení už teraz. Vidíme, že naozaj ľudia s postihnutím stratili veľkú mieru príjmov a to ich brzdí ich účasť na živote spoločnosti, na prístupu k pracovnému trhu a vidíme, že sa tu stráca kvalita tých služieb. V tomto štádiu väčšina tých sociálnych služieb, ktoré vedeli prekonať e, e, úsporné opatrenia a škrty, urobili to tak, že prepušťali ľudí, takže je tu menej ľudí disponibilných na poskytovanie e, podpory, podporných služieb a ešte snáď horšie je, že tie najinovatívnejšie formy pomoci, napríklad e, efektívna stratégia podporného e, zamestnávania, tak táto stratégia agentúry a služby oveľa viac trpeli, z e, tej, tohto typu trpeli e, opatreniami úspornými než e, staršie, zastaralejšie modely podpory. Je tak trochu zvláštne, že dokonca modely, ktoré mali vynikajúcu návratnosť, jedno z piatich eur sa vrátilo, tak i tu tieto typy organizácií a modely jednoducho najčastejšie trpia práve viac než iné typy. Takže ak mám zhrnúť svoj, svoju prvú kapitolu o e, všeobecných úvah, aktívna inklúzia, všetky tie tri elementy sú tu e, rozhodujúce podpora e, príjmu, to je teda samotná možnosť zúčastňovať sa spoločnosť, na spoločnosti kvalitnej služby, pretože tieto služby vlastne e, e, pomáhajú ľudským právam, pomôcť ľuďom návratu na trh a tiež zamestnávateľské stratégie. Všetky tri. A ak jednu z nich vynecháte, tak celá stratégia môže kolabovať. Druhá kapitola, a teraz môžete vlastne sledovať priesvitky, v druhej kapitole by som s vami chcel pohovoriť o niektorých zisteniach, ktorí vychádzajú z analýzy faktorov úspešnosti viac ako 25 eh, medzinárodných projektov eh, k aktivácii pracovného trhu u ľudí eh, s ľuďmi, ktorí potrebujú veľa pomoci. Táto analýza faktorov úspešnosti sa opiera o štyri písmena, štyri koncepty našich hlavných odporúčaní. A to sú spolupráca zúčastnených, zacielené akcie, disponibilita podpory a, a výskum, ktorý sa opiera o dôkazy. Zameriam sa na všetky tieto faktory úspešnosti oddelenie. Začníme snať spoluprácou zúčastnených. Je e, nevyhnutné, a mnohí z rečníkov predo mnou už o tom e, e, hovorili, ak chcete mať úspešné e, zákroky, intervencie, musia byť zúčastnení všetci dôležití aktéry, jednotlivé úrady práce, zamestnávateľia, vládne inštancie, e, podporné agentúry a ľudia, ktorých sa to týka a ich zastupcovia takisto. A, a, a, iba ak všetci aktéry sú zúčastnení, tak a, e, sme v stave rozvinúť e, úspešné stratégie. Je to výzvou pre takýto parlament podporovať pozitívny vývoj v tomto smere. Potrebujeme platformy na úrovni EÚ, na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni, kde jednotliví aktéry sa stretávajú a vedia rozvíjať inovatívne stratégie, ktoré fungujú. Druhým pilierom úspešných stratégií sú akcie v rámci mainstreamových politík. Musíme rozvinúť zacielené akcie, ktoré vychádzajú z individualizovaného prístupu, sú uspôsobené a berú do úvahy schopnosti ľudí. Musíme sa zameriavať na schopnosti ľudí namiesto e, e, ich, e, ich Eh, handicapov, aby podniky, pretože podniky hľadajú zručnosti, nie handicapy. A tu musíme sa snažiť eh, hľadať ten správny prierezník medzi tým, eh, priesečník medzi tým, čo potrebujú zamestnávateľia a čo chcú zamestnanci. A ako už bol povedal predstaviteľ OECD, tá práca by sa mala vyplácať, treba sa pozerať na, na tie prínosy, to je odstraňovanie bariér v mnohých európskych krajinách. Ešte jeden príklad, ako tieto akcie môžu fungovať. Nedávno OSN v odporúčaní e, k implementácii dohovoru OSN o právach e, postihnutých osôb ukázala, že európske inštitúcie zlyhávajú pri zamestnávaní osôb e, s postihnutím, čo potrebujeme na úrovni európskej, už tak tu v Bruseli, E, v Štrasburgu potrebujeme agentúru, podpornú jednotku, oddelenie, ktoré by mohlo uľahčovať zamestnávanie ľudí s postihnutým, s postihnutím v európskych inštitúciách na otvorenom pr- e, pracovnom trhu takisto. Tretí pilier e, úspešných stratégií to je disponibilita podpory, pomoci. Ľudia si vždy myslia, že treba pomáhať osobám s postihnutiami. To je pravda, ale takisto Zamestnávateľ potrebuje e, pod pomoc. Naše právne systémy, podporné programy sú príliš komplikované. Kompenzácia za dobré e, umiestnenie straty vo výrobe a tak ďalej. Podpora pre zamestnávateľov, aby lepšie chápali tieto mechanizmy, aby sa starali o to, že ľudia s podporou môžu prispieť k úspechu podnikov a nie sú len bremenom. My ako organizácia svojím spôsobom sa veľmi tešíme tomu, ako tieto prvky, elementy sú zapracované v novom politickom rámci u dlhodobo nezamestnaní. Nie je to len o podpore pre jednotlivcov, je to tiež o podpore zamestnávateľov a orgánov eh, v tejto súčinnosti. Ďalej e, výskum založený na e, dôkazoch a e, ako vidíme často, politiky vychádzajú z úvah, presvedčení, nie na skutočných údajov a vidíme často, že ľudia sú veľmi e, radi, že môžu oznámiť, že e, nezamestnanosť v určitej oblasti sa znížila a keď sa ale pri, bližšie pozrieme na štatistiky, vidíte, že tí, ktorí sú dlhodobo e, práce neschopní, tak eh, ehm, zmenia tieto štatistiky, takže treba mať holistický prístup a naozaj sa opierať o zozbierané údaje výskumom. Záver snáď. Tento trojuholníkový prístup eh, inkluzívnej stratégie je dobrý, ale treba vidieť tie tri piliere ako rovnako dôležité. Ak ja nám jeden vypadne, stratégia môže kolabovať. Je tiež rozhodujúce ďalej rozvíjať pozitívny e, prístup, e, treba sa vyhnúť slovníku obviňovania. Čtvrtý záver, kríza nie je ešte prekonána a vyhnime sa preto ďalšiemu poškodzovaniu podporných systémov a služieb, ktoré ešte stále fungujú. E, znova ich na novo rozvíjať v budúcich rokoch by nastalo veľa ale je tu dobrá správa, je to možné mať úspešné zásahy, ak sa e, zapojí ten e, prístup, o ktorom som hovoril, založený na tých štyroch pilieroch. To potrebujeme. Ďakujem za vašu pozornosť. Thank you very much, Mr. Luke Zelderlu. Ďakujem. Pán, že... Ďakujem pekne. Hovorili ste, že možno by na európskej úrovni bolo dobré zorganizovať eh, takú činnosť, ktorá by podporovala zamestnanosť um, handicapovaných. My naozaj podporujeme EURES. To je inštitúcia, ktorá na európskej úrovni má pomáhať práve eh, VU e takýmto osobám. Možno by bolo dobré zorganizovať tam sekciu, ktorá by sa venovala výlučne handicapovaným osobám. Absolútne súhlasím s vami, že takíto ľudia potrebujú špeciálne, špeciálnu podporu a špeciálnu starostlivosť. Ďakujem pekne a teraz pán Steven Tobin, ktorý je šéfom eh, hodnotiaceho týmu na ILO vo výskumnom oddelení ILO. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem za slovo. mene ILO sa vám chcem veľmi pekne poďakovať za to, že ste nás sem dnes pozvali keď rozmýšľam nad tými troma stra- e, myšlenkami, ktoré sú identifikované v rámci stratégie, tak ja som chcel do dnešnej diskusie prispieť desiatimi kľúčovými e, lekciami, ktoré podľa nás ELO pre, prepájajú všetky tieto tri oblasti. Niektoré sa môžu trochu dokonca prekrývať aj prejavmi predrečníkov a ja sa pokúsim k ním predať e, niekoľko ešte ďalších detajlov. Dôležité je, čo môžeme robiť v krátko dobrom horizonte. Potom e, sme rozmýšľali nad určovaním politik v strednodobom období a potom sú tu doplňujúce a podporné opatrenia v európskom kontexte. Takže tie krátkodobé záležitosti. Pár vecí sa dá urobiť hneď. Prvá a možno aj najdôležitejšia je to, aby zdroje, ktoré sú pridelené aktívnym politikám trhu práce e, nečelili nejakým problémom. Medzi rokmi 2011 a 2013 sme zaznamenali navýšenie dlhodobej nezamestnanosti a odtedy dlhodobá nezamestnanosť ešte stále rastie. Máme asi 12 miliónov dlhodobo nezamestnaných v EÚ. Čiže to znamená, že 12 miliónov ľudí si hľadá prácu už vyše roka. No ale počas tohto časového obdobia počet, alebo teda suma zdrojov, ktorá sa venuje práve tejto oblasti, e, klesla a čo je dôležité, kleslo aj toto v rámci percent HDP, čiže viacero krajín zaznamenalo pokles HDP, čo znamená, že politiky aktívneho trhu práce klesajú rýchlejšie než HDP. Čiže podľa nás riešením podľa nás riešenie nie je naozaj zosladené s obrovským rozsahom problému. No a dve dôležité veci, o ktorých by som chcel e, v rámci finančného aspektu hovoriť, že pokiaľ to bude správne nastavené, tak aktívne politiky trhu práce môžu byť fiskálneho hľadiska neutrálne, môžu pomôcť ľuďom získať benefity tým, že znižia nezamestnanosť, že si získajú prácu, decentný plat, budú prispievať k daniam a teda budú prispievať k fiskálnemu priestoru. Čiže nemali by sme to vnímať ako náklad, ale skôr ako investíciu. Po druhé, viem, že je ťažké rozmýšľať nad situáciou kedy e, sa nezamestnanosť blíži k číslu 5 alebo 6 ale spomínam si na časy, keď som pracoval asi pred 10 rokmi v národnom kontexte a hovorili sme si, že sa blížime k plnej miere zamestnanosti. A vidíme však, že e, je tu nedostatok zručností, nebolo to až tak dávno. A naozaj sme sa zamerali na to, ako reintegrovať tých ľudí, niektorých z tých ľudí, ktorí sú trochu vzdialenejší a budem hovoriť o tom meraní zelenosti. No uvedomili sme si, že to je veľmi mm, mm, drahé a veľmi náročné. A aj keď boli časy, kedy nezamestnanosť bola na úrovni 10% a veci sa v niektorých oblastiach zlepšujú, myslím si, že e, náklady na nečinnosť teraz, e, terajšiu nečinnosť potom oveľa viac neskôr ešte porastú. Druhá vec týka sa krátkodobých e, úvah sa týka aktívnych komponentov, ktoré sú na nízkej úrovni, hovorím o, o výdavkoch na túto oblasť. Opäť e, sú tu nejaké bariéry. Chceli by sme, aby sa viac zameriavala pozornosť na vzdelávanie, na školenia. Ďalšia dôležitá vec – zamerať sa na samotnú nevýhodu, nielen na znevýhodnených. Pretože nestačí mať program, ktorý je pre mladých. Nestačí mať program pre handicapovaných. To nestačí. Musíme lepšie pochopiť, aké sú bariéry inkluzívneho pracovného trhu. Možno ten človek nemá vodičský preukaz a preto sa nemôže dostať do práce a teda ne, nedá sa len zvažovať celú skupinu ako takú, musíme naozaj sa zameriavať na tie bariéry. A ďalší problém v tomto kontexte sú body 4 a 5, naozaj kontaktovať jednotlivca a e, angažovať sociálnych partnerov. Potrebujem pochopiť, čo ľudia potrebujú a akým bariéram čelia aké by mohli byť ich budúce schopnosti. A ja si uvedomujem, že v oblasti služieb, e, verejných služieb pre zamestnanosť sa veľa hovorí o technológiách, inovatívnych službách zamestnanosti. To je všetko veľmi dobré, môžu to byť efektívne prostriedky a naozaj e, takéto snahy vítame, avšak a e, v prípade niektorých takých týchto individuí je dôležitejšia vyššia miera kontaktu a to isté platí pre e, zaangažovanosť so sociálnymi partnermi len v rámci diskusí s niektorými skupinami dokážeme naozaj pochopiť, aké sú reálne problémy. Ja si môžem sedieť vo svojej kancelárii v Ženeve a hovoriť o tom, že je tu nedostatok zručnosti a tak ďalej, ale myslím si, že naozaj je zásadné sa priamo angažovať so sociálnymi partnermi, čiže nestačí len to teda pomôže komu pochopiť, aké sú reálne problémy. Čiže pri naštartovaní programu a pri e, splnení požiadaviek, ktoré na trhu existujú. Pokiaľ ide o strednodobé opatrenia, začnem s sedmičkou, celoživotné vzdelávanie, o tom sa tu už hovorilo. Ide tu naozaj o to, aby sme sa ubezpečili, že zručnosti sa počas celého života zdokonalujú počas celej kariéry a keď niekto e, je nezamestnaný, tak investícia, ktorá bude potrebná na to dosadiť ho späť na trh práce, bude nižšia, pokiaľ tento človek bude e, praktizovať takéto celoživotné vzdelávanie. Mm, a rovnako dôležité je skorý zásah. Čiže nie len keď ten človek prvýkrát e, príde o kontakt s pracovným trhom alebo so svojím pracovným miestom. Existujú prípady, kedy sa dajú robiť skoré zásahy ešte už teda na tom pracovnom mieste. Predchádzajúcu prácu, ktorú som mal v Kanade, tak eh, verejné služby naozaj veľmi sa angažovali do rozhovorov so zamestnancami, aby títo pochopili, prečo je sektor ohrozený, išli na pracovné miesta a jednoducho vysvetlili, že toto sú programy a služby, ktoré teraz poskytujeme, ale sú tu otázky opravnenosti, niektoré krajiny to budú musieť riešiť, ale musíme byť proaktívnejší A iste treba myslieť na dlhodobo nezamestnaných, na vylúčených z e, toho práce, ale treba myslieť v rámci strednodobých cieľov aj na tých, ktorí e, o chvíľu prídu o prácu. To je ďalší dôležitý bod. No a na záver, tri, e, k bodu 3 doplňujúce opatrenia. Naozaj môžem len podporiť myšlienku hodnotenia. Hodnotením myslím nie len zber dát, ale identifikáciu základných ukazovateľov, identifikáciu kontrolných skupín a pochopenie toho, čo v jednotlivých, za jednotlivých okolností funguje. Nie je to monitoring a, a hodnotenie, nejde tu o to, že či 70% ľudí má, sa im páči ten program a tak ďalej, nejde tu o to a nejde tu ani o to, že 20% účastníkov si našlo prácu. Otázka stojí, koľko ľudí si našlo prácu vďaka programu. A z hľadiska výskumu je to naozaj úplne iná otázka. No a z dlhodobého hľadiska, pokiaľ e, uvažujeme o investovaní ako súčasťou implementácie programu, by e, dobe, dobré metódy hodnotenia a do, dobrý zber dát nás dostal do, do, do, do inej pozície a mohli by sme hovoriť o iných veciach. Samozrejme, to si vyžaduje e, schopnosti, možnosti vlády, inštitúcií, o tom sme hovorili viackrát. Služba zamestnanosti samozrejme by mala komunikovať so zamestnávateľmi, či ako títo pracujú na trhu práce. Samozrejme, pokiaľ by dochádzalo k zveru údajov, hodnoteniu, to si vyžaduje finančné zdroje, ale podľa nás by sa to z dlhodobého hľadiska vyplatilo. No a na záver, ďalší bod, ktorý si podľa mňa zaslúži mimoriadnú pozornosť, je, že môžeme povedať, áno, sú to všetko výborné veci, ďakujem pekne, ale čo, ak nie sú žiadne pracovné miesta? Čo je veľmi dôležitá pripomienka a myslím si, že musíme naozaj veľmi opatrne zvážovať e, situáciu na strane dopytu, čo je samozrejme náročné. V Európskej únii existujú nástroje, ako napríklad Junckerov investičný plán, ktorý je na to, aby naštartoval investíciu, dopyt a hádam aj vytváranie pracovných miest. A v ILO vypracujeme správu týkajúcu sa aspektu zamestnanosti Junckerovho plánu. No a otázka z či by sme nemali zobrať do úvahy zamestnanosť v rámci procesu schváľovania niektorých z týchto plánov. A tiež ďalšia otázka nemohol by to byť prvok, na základe ktorého sa niektoré z týchto programov hodnotia. To by sa podľa mňa dalo urobiť celkom jednoducho. Situácii by to pomohlo. No, na záver, rozsah problému treba riešiť patričnými prostriedkami, patričnými riešeniami. Musíme týchto jednotlivcov osloviť, musíme sa s nimi skontaktovať s týmito skupinami, aby sme naozaj zistili, aké sú reálne problémy, reálne bariéry. A nemôžeme jednoducho sa zamerať iba na nejakú skupinu, musíme sa zamerať na tú bariéru. No a pokiaľ ide o otázku dopytu a ponuky, tie musia pracovať v súčinnosti, či už ide o dizajn programu, alebo či je to program, aký navrhuje Juncker, ale z dlhodobého hľadiska je dôležité vybudovať si e, kultúru hodnotenia a výskumu. Aj keď ja ako výskumník musím povedať, že to je jedna z vecí, ktorá sa škrtá ako prvá, ale v dlhodobého hľadiska to prináša veľké benefity. Ďakujem. Ďakujem, pán Tobin. Hovorili ste že najdôležitejšie je povedať, vedieť, aké sú bariéry, aby sme ich vedeli zadefinovať. A myslím si, že to je neskutočne dôležité, aby sme sa nebáli, pretože tie bariéry môžu mať niekoľko desiatok definícií. Dôležité je proste vedieť, aké bariéry musíme prekonávať. Ďakujem vám veľmi pekne. A teraz by som poprosila koordinátorov. Mám tu koordinátorov dvoch skupín, EPP a SD. Čiže pán Heinz Becker, koordinátora za EPP. Máte slovo. Nech sa páči. Uh, let me be short. Budem stručný, lebo som prišiel neskôr. Sledoval som poslednú časť vašej prezentácie. A ďakujem za všetko, čo ste nám poskytli ako expertízu. Ja teda budem, ja sa nechám poučiť takže radšej nebudem z toho ešte vyvodovať závery, ale myslím si, že ešte na tom budeme trošku intenzívnejšie pracovať, keď budem lepšie pripravení. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne, Juta Steinruck, sociálni demokrati, ďakujem. Veľmi pekne ďakujem v mene sociálno-demokratickej skupiny, ďakujem všetkým rečníkom a rečničkám. Myslím, že je veľmi dôležité, aby sme sa zaoberali tak situáciou v našich členských štátoch, ale aby sme sa pozreli aj na rôzne príklady, ale aby sme sa zaoberali aj inštitúciami, ktoré fungujú v globálnejšom kontexte. Myslím, že toto je jeden z najnaliehavejších problémov, aby sme teda bojovali proti nezamestnanosti. Ide o mladých ľudí, dlhodobo nezamestnaných, dlhodobá nezamestnanosť, ale už ste to povedali, musíme naozaj vytvárať pracovné miesta. Myslím, že tu v Európe ešte veľa pred sebou, musíme si urobiť naše domáce úlohy. Mne sa to zdalo veľmi zaujímavé, lebo pochádzam z členského štátu, kde sa snažíme lepšie zaintegrovať e, na trh práce dlhodobo nezamestnaných. Takže musíme robiť riešenia šité na mieru, aby sme tých ľudí nezamestnávali len tak, aby vypadli zo štatistiky nezamestnaných len zamestnať ich hoci kde. V Nemecku sme urobili takú skúsenosť, že títo ľudia sa potom veľmi rýchle stanú znovu nezamestnanými. Čiže je dôležité a viacerí rečníci na to poukázali, že je potrebná kvalifikácia, ktorá bude trvalá a ktorá zabezpečí trvalé umiestnenie na trhu práce. To je aj ten prístup, že to musí zrýchlo. To je aj záruka pre mládež, aby ľudia neboli dlho nezamestnanými, ale aby bezodkladne sa zaradili na trh práce. Myslím, že je dobre, že ste na to poukázali ten význam, aby sa spojili všetci aktéry, všetky zainteresované strany na všetkých politických úrovniach. A keď sa teraz pozriem na situáciu v Španielsku, tak mám taký dojem, že toto sa nedeje. V Polsku E, vidím ten trend, ak som to správne pochopila, možno by ste to mohli zopakovať, že e, oveľa väčšiu úlohu ako predtým zohráva sociálny dialog a docilujete s tým úspech. No, moja otázka je, že v Európe čelíme novým význam, výzvam na trhu práce. akým spôsobom musíme ešte zvoliť iný prístup. Existujú problémy, ktoré už máme, máme dobré postupy, z aj vďaka tomu, že odvádzame prácu na európskej úrovni, v podstate je tu e, vymieňanie osvedčených postupov, e, poskytujeme financie, ale e, nedostáva sa to do všetkých členských štátov. Hovoríme o zárukách pre mládež a všetky politické skupiny zúfame z tom, že viaceré členské štáty krátia e, financie, ale tie, tie dlhodobé problémy sa neriešia. Myslím, že politika, úsporná politika nie je riešenie, to v podstate zaznelo u všetkých, ale my v súčasnosti potrebujeme investície, aby sme sa vyhli neskorším dlhom. Teraz Ďakujem pekne, poprosím teraz hostí, aby zareagovali na pripomienky a na otázky. Najprv pani Lola Santila Lecho, nech sa páči. Eh, las soluciones eh, pasarían... Uh, takže riešenia na to je potrebné urobiť hodnotenia a eh, sú potrebné jasné ukazovatele, na to, čo sa deje a čo sa nedeje s týmito financiami. Napríklad, keď hovoríme o zárukách pre mládež, tu je zjavné, že v Španielsku toto zlyhá a zlyhá to z toho dôvodu, že existuje naprosto neúčinný systém, že sa to nedostáva k tým cieľovým skupinám, pre ktoré je to určené, konkrétne k mládeži a to bez ohľadu na to, aké opatrenie sa prijíma. Takže samozrejme, že to nevedie ani k žiadnym výsledkom je potrebné, e, aby e, zamestnávateľia nadviazali dialog e, s, odbory, s odbormi a s mladými ľuďmi, ale jediné, čo sa v podstate vytvára, sú prekážky alebo nejaké podmienky, ktoré je potrebné splniť, aby sa človek dostal k podpore. Ja už som hovorila o aktivácii, to sú všetko len, to všetko len fasáda dodržiava sa to, čo predpisuje Brusel, ale to, čo sa za tým skrýva, to sú jednoducho všetko len prekážky, bariéry, problémy, ktoré sa vytvárajú pre ľudí, aby sa dostali k tým financiám, aby mohli prijať opatrenia na riešenie problémov. Áno, máme problémy so zamestnanosťou, ale čo nie je až tak jasné pri všetkých tých škrtoch, e, ktoré robíme v Španielsku, a tiež som na to poukázala e, v mojej prezentácie s tými aktívnymi politikami zamestnanosti. To v podstate likviduje tie programy, e, ktoré máme na to, aby nezamestnaní sa dostali späť do práce, aby mali nejaký príjem a aby začali, aby mali možnosť znovu si začať budovať kariéru. V verejných službách zamestnanosti bol znížený personál, a vynaklada sa množstvo peňazí, dalo by sa vynaložiť oveľa viac a budeme aj požadovať stále viac peňazí, ale v konečnom efekte sa nezameriavame na to, kam tie peniaze idú. Potrebujeme také požiadavky, ktoré sú pre ľudí realizovateľné. Existujú autonómne e, inštitúcie, ktoré musia vrátiť peniaze pretože nemôžu splniť tie podmienky, ktoré sú im stanovené. Menšina Ďakujem, pán Menšina. Ďakujem. Najprv sa vyjadrím k tomu spoločnému dialogu. Vzhľadom na politické zmeny, ku ktorým došlo v Polsku, tak mňa ja naozaj vnímam spoločenský dialog ako veľmi dôležitý prvok. Tiež verejné diskusie od začiatku procesu transformácie si Polsko zvolilo tú ťažšiu, náročnejšiu formu spoločenského dialogu, kde okrem zamestnávateľmi a podnikateľmi sa konzultácií a rokovaní v rámci spoločenského dialogu zúčastňuje aj vláda. No a rok 2013 došlo ku konfliktu vlády s odbormi potom došlo k dvojročným rozhovorom, mal som to šťastie ich, e, tam teda viesť rokovanie v mene bývalej vlády, ale predtým som bol, som sa účastnil toho dialogu za podnikateľom a naozaj v poslednej chvíli 11. E, decembra vyšiel, vyšiel zákon o spoločnom dialogu. Ten je naozaj veľmi inovatívny, pretože partnerom umožňuje E, zákonu UNICEF dáva im možnosť rokovať a uzatvárať dohody. Ale nechcem preháňať, pretože v Polsku ten dialog nie je až tak efektívny. Niekedy sa podarí uzavrieť dohody, tak vtedy je to fajn, ale veľmi často, keď sa konzultuje o náročných reformách ako v minulých rokoch, k tomu dochádzalo, hovorilo sa o obmedzovanie dôchodkov či veku odchodu do dôchodku, tak to samozrejme mm, roz, e, rozruch, nepodarilo sa nám do, do, dospieť k dohode, ku konsenzu, ale ja si myslím, že aj keď nie vždy sa dohodneme, rozprávať sa treba. No a teraz e, stručne o tých troch prvkoch, na ktoré ste sa pýtali. Poprvé, sme akurát čerstvo po veľkej reforme e, typu, takéhoto typu služieb. No a keďže som bol zodpovedný za tieto reformy, tak som dlho sa venoval analýze toho, ako zabezpečiť optimálnu efektivitu. No a chcel by som povedať, že e, verejné služby zamestnávania, aby boli úplne efektívne, by museli naozaj navýšiť mieru zamestnanosti. Hovorili sme o tom, je to potreba psychologov, sociálnych pracovníkov, a podobne. My sme si vybrali ten prostredný model, čiže okrem verejných služieb zamestnanosti sa intenzívne vezmeme budovaniu partnerstva. A verejno-súkromné partnerstvo spočíva v tom, že osoby, ktoré sú ohrozené alebo dotknuté vylúčením zo spoločnosti, tak takíto ľudia e, pre nich sa organizujú spoločné programy cez verejné služby a program práce. Ale ten program práce sa dá robiť tak, že to robí úrad práce a mimovládna organizácia. Druhá vec, e, e, spolupráca so súkromnými agentúrami. E, k členskému štá, štá, vláde, štátu sa to oplatí, pretože e, tu ide o individualizáciu podpory a myslíme, rozmýšľame teraz nad tým, ako využívať kompetencie agentúry pre zamestnanosť e, využí pre obmedzovanie tých, tých, tých, tých určených skupín. Mm, mohli by sme buď reštrukturalizovať oblasť zamestnanosti, ale mohli by sme tiež e, podporovať zamestnávateľov v tým, že aby e, sa pokúšali v prípade že potreby prepušťať, aby, pri, aby, aby e, prepušťali ľudí, ktorí sú na to ochotní. Napríklad e, sú, tu, sú tu možnosti nejakých stimulov. E, e, a teda takýto človek dostane nejaké odstupné. A keď teda sa prepúšťa, tak teda človek musí dostať odstupné, potom príjma e, nejaké dávky, potom zamestnávateľ, keď hľadá nového človeka na tú pozíciu, tak musí zaplatiť agentúre, aby mu našla nového človeka. To, je, to stojí veľa peňazí. Čiže preto sa snažíme komunikovať s firmami, ktoré často prepušťajú a znova naberajú z telekomunikácie, finančný sektor. Tam na jednej strane sa v kuse prepušťa a na druhej strane v kuse niekoho nového potrebuje. Je tam obrovská fluktuácia. Takže toto sa snažíme riešiť. No a tretí prvok, o ktorom som chce hovoril, pokiaľ ide o partnerstvo. Polsko to malo jednoduchšie, pokiaľ ide o záruky pre mladých, pretože my sme sa naozaj ťažko poučili v 90. rokoch. V roku 95 až 2005 v Polsku prišlo na pracovný trh niekoľko miliónov mladých ľudí. Polsko štátom, kde sa začínali transformácie, vzniká, teda nebolo, nebolo veľa pracovných miest, e, mali sme obrovské, obrovskú nezamestnanosť, vyše 40%. Preto už od 90. rokov sa venujeme programom pre mládež a e, také veľké programy sme spustili ešte pred prístupom do EÚ a preto náš prístup k zárukám je pomerne, um, ten prístup je pomerne pokrokový No a činnosti úradov práce, verejných služieb, tak my organizujeme napríklad regionálne konkurzy, ale regionálne súťaže, ale vymysleli sme tiež model podpory e, podnikania e, študentov, čiže študent posledný rok namiesto toho, aby písal diplomovku, tak s promotérom, pokiaľ niekoho takého má, tak pripravuje podnikanie, ktoré potom vďaka e, lepším pôžičkám môže naštartovať firmu. A chcem povedať, že minulý rok e, vzniklo 3000 takýchto startupov, čiže to sú nejaké nápady, o ktoré by sme sa chceli sa nimi podeliť. Ospravedlňujem sa, že som hovoril tak dlho. E, e, mm, pán Paul Swem, would you like... Pán Paul Swem, chceli by si niečo povedať? Just very briefly, uh... Stručne Jeden z zaujímavých bodov, ktorý zaznel, bola otázka, či sú tu nejaké nové riešenia. Čo je tu zaujímavá vec, je oblasť, ktorá kde ťažko nájsť nový nápad, no, kontakt s novými zamestnávateľmi, to všetko nie je niečo, niečím novým. E, čo všetko väčšinou robíme, je, že kombinujeme rôzne prístupy. Len jeden taký príklad, ktorý tu zaznel viackrát, ale možno to treba zdôrazniť. Myslím, že tu bola aktivizačná politika príliš dôra, e, dôraz na ten prechod z zamestnanosti do práce. E, zanedbávajú sa tu tie veci, ktoré sa mohli e, riešiť už predtým, aby sa podchytil problém, pomoc e, snahe zostať v zamestnaní, lepšia zamestnanosť, skutočná kariéra. Zo pár príkladov. Pokiaľ ide o prevenciu, mnohé krajiny si uvedomili, že že mnohí, mnohí ľudia idú na uh, invaliditu alebo práce neschopnosť z dôvodu mentálnych uh, problémov, či už je to zlyhanie v školskom systéme alebo vystúpenie z pracovného trhu a jedna z tých bariér je tu tá, že je tu silná stigma spoločnosti, že ak máte problémy s mentálnym zdravím, ak požiadate pomoc alebo ste učiteľ a viete, že ľudia majú emocionálne problémy, je to veľmi zložitá konverzácia. Na, ľudia majú teraz často poradenstvo e, pre zamestnávateľov, poradcov pre pracovné miesta. Ak sa zistí problém s mentálnym zdravím a je to oblasť, kde sa snažíme sa tu zistiť tento problém, hľadáme e, inštitúcie, ktoré by identifikovali problém. E, odborná pomoc, sú tu e, zaujímavé problémy, kde ľudia sa snažia hľadať pomoc počas práce, Určite vy viete povedať konkrétnejšie, než ja toľko boli moje len také na, načrtnutia. Treba sa zamerať práve na tie e, plynulého prechodu e, do pracovného života. Čo z toho vlastne vzchádza? Thank you. Just a, a few, uh, a few general... Len zo pár všeobecných komentárov snáď. E, najprv o sociálnom dialogu, tento samozrejme je nevyhnutný, rozhodujúci. Treba mať zúčastnených jednotlivých aktérov, keď sa tieto politiky diskutujú. Nie, nie je to však postačujúce, malo by to byť sprevádzané e, zapojením aktérov občianskej spoločnosti, ako som bol povedal pri svojom prvom pilieri úspešných stratégií. Takisto ľudia sami e, by mali byť e, zúčastnení a inak by možno vzniklo čosi, čo nebude fungovať pre určitú skupinu. Pokiaľ ide o nové výzvy, ako e, sa e, s nimi vysporiadať, moja organizácia už dvakrát e, zhromaždila príklady dobrých skúseností, ktoré sa využili v jednotlivých krajinách. Dá sa to nájsť na našich web stránkach v mnohých jazykoch. Dokonca sme um, odmenili niekoľko organizácií, ktoré mali výkony lepšie, než je priemer. Vyvinuli metodológie, prístupy, ktoré sa ukázali ako fungujúce a jeden z tých, jedného z tých metód, ktoré zjavne fungujú, už takto je pomoc zamestnancom e, v diverzite. Vieme to z výskumu a výskumníci súhlasia, e, že diverzifikovaní pracovníci sú inovatívnejší, kreatívnejší, takže ak teda pomáhame pri tom manažmente diverzifikácie, je to veľmi do, e, dobré. Jeden z stavebných kameňov je tu E, posudzovanie schopnosti osobnosti a snaha reštrukturalizácie pracovného procesu, aby ste mali dobrú zhodu medzi schopnosťami osoby a potrebami e, určitého typu e, úloh vo firme. Ak to urobíte, tak je potom ľahšie alebo nájsť dobré pracovné miesta pre osoby s psychosociálnymi problémami, takže tento tzv. job carving je jeden z nových prístupov, ktorý pomáha prekonať, e, teda je, sa ukazuje byť dobrou stratégiou. Pokiaľ ide, e, pokiaľ ide o, o garant, záruke kúp mladých, väčšinou sa to definuje ako 6-mesačná záruka pre osoby s, e, s psychosociálnymi problémami. 6 mesiacov nepostačuje Musíte totiž poskytnúť určitú neustálu podporu, musíte vyvinúť určité e, zmýšľanie e, kariérneho postupu, e, ak chcete mať úspešné postupy. Takže hneď po sociálnom dialógu, aktér, po aktéroch, ktorí používajú inovatívne modely, musíme myslieť ešte aj v kariérnych e, krokoch, ktoré sa ukazujú ako veľmi dôležité, nielen privádzajú ľudí k práce, ale aj ich udržaní práci. A posledný bod, ešte tu nezaznelo dnes e, to, a čo je pre, veľmi dôležité, ten postup európskeho semestra, ten by sa dal využiť oveľa koherentnejším spôsobom smerom k cieľom, ktoré diskutujeme tu dnes, reformujúc e, trh práce, to je vec komplexná a preto si zaslúžuje koordinovaný spôsob a myšlienky, ktoré tu nadniesli jednotliví rečníci, nám môžu pomôcť urobiť tak e, rozumným spôsobom. Mr. Steven Tobin, would you like to... Ďakujeme, pán Tobin, chcete reagovať? Um, thank you. I think maybe... Len sa obmedzím svoje pripomienky na dlhodobú nezamestnanosť, ktorú pokladám na veľmi záva- za veľmi závažný problém. V prvom rade, čo sa dá robiť pre dlhodobo nezamestnaných ľudí. Už sme diskutovali o politických návrhoch, o opatreniach zacielených na túto skupinu. Je to veľmi pekné, ale čo sa týka dlhodobej nezamestnanosti, tu sú dve relevantné veci. Poprvé, skutočnosť, že dlhodobá nezamestnanosť je vysoká, to do určitej miery nie je možno až tak negatívna vec. Je zle, že 12 miliónov ľudí už hľadajú prácu dlhšie ako rok, ale je dobré vedieť, že ešte stále prácu hľadajú. Počas uplynulých kríz, ktoré sme zaznamenali, dlhodobá nezamestnanosť sa často znižovala na úkor ľudí, toho, že ľudí v podstate to úplne vzdali No a čo sa dá robiť e, s dlhodobou nezamestnanosťou teraz je zabezpečiť, aby títo ľudia mali prístup k existujúcim podporným programom a e, k podpore príjmov na základe e, určitých konkrétnych podmienok viacerí prídu o podporu alebo oprávnenosť k určitým vzdelávacím programom, ale v prvom rade, čo môžeme urobiť, je spomedzi týchto 12 miliónov posúdiť alebo zabezpečiť, aby e, podľa možnosti čo najviac týchto ľudí mali možnosť, možnosť prístupu k týmto podporným programom bez toho, aby sa museli vytvárať nové. Ďakujem pekne. Teraz by som otvorila diskusiu pre ďalších členov nášho výboru. Najprv má slovo pán Pirenský a požiadam vás, aby ste sa obmedzili na dve minúty. Ak myslíte, že ak teda chcete konkrétne niekomu položiť otázku, tak môžete, nech sa páči. Slovo má pán Pirinsky. Ďakujem, pani predsedkyňa. Určite by som sa chcel poďakovať všetkým piatim rečníkom za veľmi vyčerpávajúce a podnetné prezentácie. Otázka, ktorú chcem položiť, súvisí s tým, čo v podstate znamená pojem sociálny dialog. sociálno-demokratickej aliancii mimoriadne zdôrazňujeme sociálne partnerstvo ja by som to nazval e, kolektívne vyjednávanie. Pretože aktívne začlenovanie, ako ho chápeme my, znamená primeranú e, finančnú podporu, inkluzívne trhy práce, prístup kvalitným, ku kvalitným službám v kombinácii s primeranou sociálnou podporou. A keď sa teda pozrieme na podporu finančnú, tak to súvisí s tým, čo hovoril pán Swain a ďalší. To je e, práca, ktorá vynáša. Ďalšia obava v tejto súvislosti, ktorú intenzívne vzdielame, je, že nemôžeme hovoriť o e, nejakom type e, zamestnanosti alebo pracovných miestach, ale o kvalitných pracovných miestach, ktoré majú význam a ktoré zabezpečujú aj nejakú kariérnu perspektívu kariérny e, profesný rozvoj a ktorý v podstate zdôrazní e, tie e, zručnosti a schopnosti toho dotyčného zamestnanca. Myslím, že by stálo za to zamerať sa na dané skúsenosti a z toho sa dá vyvodiť logický záber, že v členských štátoch, ktorý, ktoré prakticky realizujú kolektívne vyjednávanie, tak sa tým podporuje sociálna ekonomika. Môžeme sa pozrieť na stredoeurópske alebo severské modely, kde je oveľa nižšia miera nezamestnanosti ako v iných krajinách a kvalita e, pracovných miest, e, ktorá ide v ruka v ruke s podnikovou nezamestnanosťou, e, s, e, s, s zodpovednosťou podnikov, e, Takže by bolo dobre, keby sme hovorili o aktívnych politikách na trhu práce a pritom je treba zdôrazniť tie hlavné črty, ktoré v podstate robia ten rozdiel. Ten zásadný rozdiel. Ďakujem pekne, George Bach. Ja, vielen Dank. Ďakujem. Ďakujem aj hostom za ich hodnotné príspevky. Mm, pre nás je to dôležité, lebo často e, tvoríme programy, ktoré vytvárajú rámec, ale nemôžeme potom e, celkom, nie je potom celkom zjavné, akým spôsobom sa to uplatňuje v praxi. Mám na mysli Európsku platformu proti chudobe a sociálnej exklúzii, mám na mysli agendu pre nové zručnosti, spôsobilosti, e, iniciatíva Mládež v pohybe. Toto všetko sú iniciatívy, do ktorých investujeme veľmi veľa práce, napríklad aj záruka pre mládež. Môžem povedať, že sme sa tým zaoberali celé mesiace a preto ma trochu prekvapuje, keď potom počujem, že v niektorých členských štátoch sa to považuje za neúspech. Napríklad Španielsko, to ma zarazilo, ale viem, že členské štáty majú často problémy vytvárať programy, pretože len niekoľko členských štátov môže využiť finančnú podporu. Čiže sú tu obrovské priepasti a rozdiely aj medzi jednotlivými e, vzdelávacími a školskými systémami. Hovoríme o celoživotnom vzdelávaní, ale tá východzia, ten východzí základ, tie školské systémy, tu môžem zo skúsenosti povedať, že tieto sú veľmi vzdialené od súčasnej situácie toho, čo je vlastne potrebné, čo sa požaduje eh, na trhu práce. Tu je obrovská vzdialenosť, obrovská priepasť. Neviem vám povedať riešenie, ale v rámci takej všeobecnej diskusie by sme možno mohli prísť na nejaké riešenia. Eh, sprostredkovateľia práce, toto je ďalší konkrétny problém. Vidíte, že tieto, títo sprostredkovateľia práce majú aj potrebné zručnosti, aj financie, aby vôbec poskytli pomoc. Kolegyňa <clears throat> správne poukázala na to, že každý individuálny prípad je ďalší prípad, je potrebný individuálny prístup, ale konštatujem, že sprostredkovateľia práce mm, často nemajú na toto možnosti, aby pomohli. Akým spôsobom je možné to zmeniť? Thank you very much. Ďakujem. Agnieszka Korovská. Ďakujem pani predsednička, vážené dámy a páni. Aj ja chcem sa poďakovať všetkým odborníkom za veľmi informatívne prezentácie. Chcem poukázať na dve veci. Prispôsobenie trhu práce, je o efektívnosť našich programov ako aj samotnej práce. Možno mám menší na to, celkom na to nepoukázal, ale v Polsku e, sa nám vďaka reforme podarilo zaviesť dôležitú zmenu a to zmena financovania verejných e, sprostredkovateľov práce, týchto pra, pracovných agentúr. V minulosti to bolo tak, že tieto agentúry dostávali peniaze na to, aby školili nezamestnaných, ale teraz je to tak, že tieto verejné sprostredkovacie agentúry e, dostávajú peniaze na to, aby nezamestnaného opäť zaintegrovali a udržali na trhu práce. Čiže to dokazuje určitú efektívnosť, ako aj prispôsobenie trhu práce. Keby sme sa takto neprispôsobili trhu práce, tak ten nezamestnaný človek nezostane príliš dlho na tom trhu práce. Čiže táto zmena v podstate spustila celý rad ďalších aktivít zo strany tých sprostredkovateľských agentúr. Na to sú potrebné tie partnerstvá, ktoré tu organizujeme, ako aj koalície s podnikmi, s mimovládnymi organizáciami. Niekedy sa tieto mimovládky veľmi úzko špecializujú napríklad na to, že poskytujú alebo integrujú e, na trh práce ľudí s postihnutiami. Keď hovoríme o vzdelávaní alebo vzdelávacích e, agentúrach, tak je dôležité, aby ľudia, ktorí tu pracujú, mohli nadvezovať partnerstva a aby boli schopní aby vedeli odhadnúť aj kompetencie a schopnosti dotyčnej osoby tieto schopnosti je potrebné rozvíjať a udržiavať. Čiže prispôsobenie sa trhu práce je veľmi dôležité a myslím, že na to sú možné viaceré metódy, ako toto dosiahnuť. Potom hovorili sme o výzvach, pokiaľ ide o ďalšie roky a desaťročia zotrvania, alebo teda na trhu práce. Máme tu tri hlavné výzvy. Poprvé, demografická situácia spoločnosť starne, digitalizácia, ďalšia výzva na trhu práce, to je takisto dôležitá výzva predovšetkým pre starších ľudí, ktorí sú vylúčovaní z trhu práce, pretože eh, nedisponujú týmito digitálnymi schopnosťami. Nehovoríme o konkrétne o ľuďoch, ktorí pracujú v digitálnom sektore, ale v akomkoľvek inom sektore, ktorá sa zdigitalizovala, pracovná tom sa mení, sú potrebné iné zručnosti. No a keď hovoríme o problémoch so skupinou zamestnancov 50+, plus, tak som sa chcela opýtať pána Menšinu, či to nesúvisí s tým, že nezohľadňujeme tento mm, aspekt digitalizácie a potreby znalostí v oblasti digitálnej. A to, čo najviac mení trh práce, je to, že Európa sa naozaj etnicky, kultúrne, nábožensky e, líši. A budeme musieť z, prepájať zamestnancov, aby vytvárali nejaké skupiny. A nemusíme to robiť na silu, pretože spoločnosť už teraz je veľmi, veľmi rôznorodá. A teraz otázka znie, či sa nám podarí v takomto rôznorodom, takéto rôznorodé spoločnosti aj pracovnú silu, ktorá sa líši etnicky, kultúrne, nábožensky, či ich budeme schopní riadne, e, správne riadiť. Myslím si, že e, všade v Európe je toto veľkou výzvou a zavádzanie politiky rovnosti, férovosti do trhu práce je veľmi dôležité, pretože napriek tomu, že títo ľudia budú mať kvalifikáciu, mm, e, tak ich trh jednoducho nezamestná takýchto ľudí, pokiaľ nebudú vyhovovať niektorému z týchto aspektov. Čiže e, otázka tej naozaj veľkej rôznorodosti v Európe. E, chcem sa opýtať, či sa toto berie do úvahy, či sa v to, s tým ráta v programoch, alebo či je to len na, na začiatku, či sa o tom len začína uvažovať na, na túto výzvou. Ďakujem, ja by som sa tiež chcela opýtať našich hostí. Jednu vec pýtam sa to konkrétne pani Santulána Valecho. Vy ste hovorili, že za, za, bezpeky pre mládež v Španielsku e, nezaznamenávajú úspech. Veľa členských štátov sa stiažovalo na to, že nemá prostriedky na to, aby vôbec naštartovali taký program a to spôsobilo e, aktuálnu situáciu. A moja otázka teda, či e, ste zaznamenali veľký úspech súčinnosť podelenia sa na trhu práce a či je možné tieto programy prepojiť s tým, čo robíte vy. E, otázka na pána ministra Jacka Menšinu. Či 100% financovanie školení pre zamestnancov je dobré riešenie? Či by to nemalo byť tak, že zamestnávateľia by tiež mali byť stimulovaní nejakou finančnou, nejakým finančným vkladom lebo by si potom možno viac vážili to, čo získajú. Lepšie vyškolených e, zamestnancov s lepšími zručnosťami. No a vy ste hovorili ešte o jednej veľmi dôležitej veci. Hovorili ste, že náročnou skupinou sú osoby bez motivácie, čo je samozrejme veľký problém. Hovoril o tom aj pán Paul Swain, o motivácii. Veľmi sa mi to páčilo. A čo si myslíte, čo by sme mali robiť? aby sme sa vôbec nedostali do situácie, kedy ľudia nemajú motiváciu vrátiť sa na trh práce. A pokiaľ ide ešte o motiváciu, obraciam sa aj na pána Paula Svena. Vy ste hovorili, veľmi sa mi páčila vaša prezentácia, pretože tam bolo veľa pozitívnych prúkov. No a vy ste hovorili aj o aktivitu, o motiváciu. Takže ako dosiahnuť to, aby sa spoločnosť už bez hľadu na vek sa nemarginalizovala. Pretože teraz ani nevnímame, že niekto sa marginalizuje a potom potrebuje pomoc. A často sú to ľudia, ktorí by mohli mať na trhu práce veľkú hodnotu. A pán Lukas Zelderalu, vy ste hovorili o jednej veci, ktorá sa mi veľmi páči. Hovorili ste, že zamestnávateľ by mal profilovať pracovné miesto a ne, chápem to tak, že nemyslíte o profilovanie pracovného miesta len pre handicapovaných, ale pre úplne všetkých a myslím si, že každý jeden z nás a každý, kto, kto vytvára firmu, by mal myslieť na to, aby neprofitoval iba to miesto, ale aj jednotlivých členov týmu na to, aby dosiahol úspech. A ja by som sa vás chcela opýtať, aké by ste nám poradili kroky, a aby sme tú filozofiu e, zamestnávateľom pretlmočili tak, aby sa neurazili, aby to pochopili tak, že je to ich povinnosť, aby na dosiahnutie úspechu, pretože e, pokiaľ viem, tak väčšina zamestnávateľov e, premýšľa úplne inak. A pán Steven Toblin Hovorili ste o kanadskom programe, že tam sa monitorujú potreby, e, ktoré môžu vyvstať v budúcnosti. To je naozaj umenie, najmä dnes, pretože ťažko zvážiť, akých špecialistov, aký profil budeme potrebovať o 2-3 roky, ale chcem povedať, že v Európe takéto programy existovali na začiatku storočia. Malý región v Polsku, odkiaľ som, e, mal taký program s Nemeckom a na nešťastie sa od toho upustilo ale podľa mňa to bol veľmi dobrý nápad. E, u nás každý jeden človek, každý úrad bol, pardon, každý úrad bol povinný prijať minimálne 100 podnikateľov, ktorí museli pripravovať dokumenty o tom, koho chcú, prepustiť, koho chcú, zamestnať a tak ďalej. To boli veľmi dôležité údaje, na nešťastie to už nerobíme. Naozaj bolo náročné e, dosiahnuť toho, aby podnikatelia takéto ankety vyplňali a potom sa to jednoducho hodilo za hlavu a je to škoda. Myslím, že by sme sa k tomu mali vrátiť. Hovorili ste o tom, že najnáročnejšie je e, eliminovať problémy, pokiaľ ide o kvalifikáciu. A myslím si, že najdôležitejšie sú školenia Školenia sú potrebné pre ľudí, ktorí nemajú isté zručnosti, ale myslím si, že zručnosti ako strategické myslenie, eh, využívanie vedomostí, príjmanie rozhodnutí či prác, práca v stresových situáciách, to by sme sa mali učiť už v škôlke. Pretože v rámci hry sa to dá naučiť prirodzene a potom nemusíme pripravovať špeciálne extra školenia e, a učiť to ľudí, keď sú dospelí a je to oveľa náročnejšie. Ďakujem pekne. A teraz vás poprosím o odpovede. Nech sa páči. Muchas gracias. Voy a contestar a sus preguntas y también a la del primer. Ďakujem, budem odpovedať na otázky. Tri, pred troma rokmi alebo teda už počas troch rokov počúvame v Španielsku veľa prejavov, ale nevidíme žiadne praktické riešenia. Hovorí sa o problematike riešenia nezamestnanosti mládeže, no ale ako náhle by sa niekto malo naštartovať, tak e, to neprinieslo žiadne plody. Ministerstvo spustilo nástroj, kedy sa mladí ľudia zapísali, registrovali ako nezamestnaní. Následne sa potom vypracovávali programy podľa informácií, ktoré sa nachádzali v jednotlivých databázach. Bolo to však veľmi neprehľadné. Ľudia, ktorí sa zaregistrovali medzi nezamestnaných, síce teda túto informáciu zaznamenali, ale tie informácie sa nedostali tam, kde to bolo potrebné. Preto hovorím, že ten program bol fiasko. Niektorým oblastiam sa podarilo naštartovať e, programy, ale pokiaľ ide o centrálnu vládu, tak potom zase tieto regióny nedostali e, finančné prostriedky. Hovorím o tom aj preto, že vo svojom príspevku som povedala, že vláda za uplynulé 4 roky e, skrátila rozpočet o 60 a práve v oblasti vytvárania pracovných miest. Preto jednotlivé regióny nemali zdroje na to, aby mohli využívať takéto programy ktoré by mohli e, pomôcť programu záruk pre mladých. Bude sa to dať zmeniť, ale e, reálne sme museli čeliť škrtom e, v rámci položky pomoci pre nezamestnaných. Priamo to súvisí s tým, že ľudia, ktorí mali dostať príspevky nezamestnanosti, tak, na, tak ich nedostávali a na druhej strane potom zase prostriedky ostali, ale nedali sa využívať. Brusel hovorí, že oblasti, kde je nižšie HDP, musia dostať vyššiu mieru finančných prostriedkov. Avšak v Španielsku je to úplne naopak. Škrta sa až do úrovne 21% práve v tých najchudobnejších regiónoch a v tých regiónoch, ktoré sú úspešnejšie, tam sú tie škrty menšie. Ale predsa tí, čo majú viacej, by mohli pomáhať e, tým, čo majú menej. Tí by z toho mohli viac profitovať. Naopak. Za posledných pár rokov sa stále hovorí o nezamestnaných či o mladých ale neaplikujú sa žiadne politické opatrenia, ktoré by boli zamerané na, tie, na týchto ľudí. Takže to je moja odpoveď na prvú otázku, ktorá súvisí so sociálnym dialogom a kolektívnym vyjednávaním. Samozrejme je potrebné rozlišovať medzi sociálnym partnerstvom a takýmto typom vyjednávania. Do maja 2015 sme sa snažili preskúmať situáciu v mnohých oblastiach v celom Španielsku. No a treba povedať, že nedochádza k dostatočnej súčinnosti sociálnych partnerov. A sociálny dialog nefunguje. U nás Castilla de la Mancha existuje kolektívne vyjednávanie, ktoré pardon, neexistuje vo všetkých oblastiach. Ako náhle sa rozhodlo, že finančné prostriedky určené pre ľudí, ktorí sú postihnutí nezamestnanosť, sa vrátili na ministerstvo, pretože neboli správnym spôsobom čerpané. to, čo sa dialo za posledné 4 roky, tak proti tomu môj odborový zväz protestoval. Povedali, že je to nespravodlivé. Povedali sme, že chceme samozrejme inkluzívny trh práce, kvalitné pracovné príležitosti. V máji nás nová vláda konzultovala zastupcov odborov. No a to, čo sme, o čom sme rokovali, bolo ukončené minulý týždeň. Zahajili sme iniciatívu nášho odborového zväzu, volá sa to Robotnícka komisia. Je to, sú to dotácie, riešime dotácie, nie sú to príjmy. Závisí to od typu zmluvy. Tá je určená na dobu 6 mesiacov. A títo nezamestnaní budú aj po daných 6 mesiacoch chránení novým programom až do e, miery 20 mesiacov prípade ľudí, ktorí majú v rodine e, postihnutú osobu. Celý november sme o tom rokovali a poukazovali sme práve na slabinu španielského systému, ktorý za tie 4 roky absolútne zlikvidoval služby v politike zamestnanosti. V rámci dohody medzi vládou a odbormi sme včera večer verejne oznámili, že sme sa dopracovali k podpisu zmluvy. ďaka, ktorej minimálne 80 potrebných dostane podporu v nezamestnanosti, pretože my sme už konečne chceli začať konať, pretože je potrebné pokračovať v sociálnom dialogu. Už som hovorila, ako to vyzerá so sociálnym dialogom a bez neho a v Castilla de la Mancha, čiže iba v našom regióne je to tak, ako hovorili naši rečníci. Pre, pre, pani rečnička prerušená, prepašte, mohli by ste ukončiť svoj prejav, pretože chcem, aby všetci dostali slovo. U nás je politika zamestnanosti, ktorá bola naštartovaná tým podpisom, ku ktorému došlo včera. Takže dôležité bolo aby boli pri jednom stole všetci aktéri, ako sme to už hovorili. Ďakujem pekne. Prvá, ako dám slovo pánovi Menčinovi, chcela by som e, poprosiť hostí, aby sa zmestili v rámci svojich odpovedí do 4 minút, aby sme mohli načas ukončiť zasadnutie výboru. Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o spoločenský dialog, tak sa domnievam, že je kľúčový pokiaľ chceme riešiť otázky zamestnanosti. Ale je kľúčový aj preto, aby sme hovorili o, o, nejakých, o nejakých zaujímavých tak povedať, ziskoch, pretože iste chceme toto v Polsku dosiahnuť, vyššiu mieru zamestnanosti, ale musíme hovoriť aj o tom, ako, aký to má dopad na hospodárstvo. V minulosti sme čelili bariérou reštrukturalizácie No a zastupcovia podnikateľov v Polsku majú z tohto strach, obávajú sa, že sektor malých a stredných podnikov nie je pripravený, pretože nemá e, re, reprezentantov, ktorí by mohli rokovať o takýchto otázkach. Napríklad vznikajú nové branže, kde nie sú odbory a potom sú staré branže, kde tiež nie sú organizácie podnikateľov. To sú tiež bariéry, ktoré predstavujú bariéru. A práve takéto opatrenia by umožnili zlepšiu reguláciu na trhu práce, avšak e, čo ja takýmto problémom. Druhá vec, tá je veľmi dôležitá. Hovoril o tom kolega, je to jedno, jedno, jednoliatá diagnóza európskych verejných správ zamestnanosti. Frank Weiser bol veľmi aktívny v tejto oblasti, bol predsedom tohto orgánu. No a tá situácia je veľmi rôznorodá. Sú trhy centralizované, decentralizované, niektoré sú financované z rozpočtu, niektoré nie. Niekde je priveľa partnerov, niekde žiadny. A ja si myslím, že keby parlament podporil niektoré prvky, nejakú pevnosť takéto štruktúry, tak by to pomohlo. Podľa mňa by tá štruktúra mala byť riadená centrálne eh, pod dohľadom eh, partnerov. A dôležité je, aby existovala možnosť eh, angažovania na trh práce pani poslankyňou samozrejme súhlasím. Chcel by som zdôrazniť, že Poľsko bolo jedným zo štátov, ktorý e, za, spustil iniciatívu vzdelávaní v digitálnej sfére pre ľudí 50+, plus, pretože tí sú samozrejme ohrození. Avšak aktuálne štúdie hovor, hovoria tiež o tom, že napríklad digitálne technológie e, predstavujú riziko ochorení, akými je stres, psychické poruchy a tak ďalej. Čiže je zjavné, že v niektorých situáciách digitálna technológia zväčšuje tlak na zamestnanca a zhoršuje jeho psychické rozpoloženie? To sú veľmi dôležité otázky. Pani predsedajúca, chcel by som vám povedať, že súhlasím absolútne s vami, e, preto sa tie školenia nefinancujú 100%, iba 100% e, financovanie platí v mikropodnikoch, kde, ktoré majú menej ako 9 podnikov, pardon, zamestnancov pretože v takýchto malých podnikoch by nebolo možné vygenerovať kapitál, e, ktorý by sa takto dal investovať do ľudských zdrojov. Absolútne súhlasím s tým, že motivácia je v tomto prípade zásadná a netýka sa to len nájdenia si práce, čo sa nedá naučiť, ale je to problém aj na strane zamestnávateľov, ktorí nevedia e, vytvoriť ponuku pracovného miesta, ktorá by umožňovala profesionálny rozvoj, pokrok. Nejde ani o finančný, ale celkový. A to je naozaj veľký problém na strane podnikateľov, ktorí by tiež e, mali sa pokúšať poukazovať na profesionálny rozvoj. Nech sa páči, pán Polsiu. Ja by som rád pohovoril o tom, o čom už bol pohovoril predrečník. Ide o to vlastne veľmi dôležitú otázku. Je ľahké zamerať sa na ľudí, ktorí majú ťažkosti sa integrovať na pracovný trh a pozerať sa na ich dostatok eh, motivácie či nedostatok ale spôsob, akým sa správajú, ako vnímajú e, svoje možnosti, e, to závisí od toho, ako my sa k ním staviame. Takto e, treba vnímať problematiku ľudí e, e, s, e, s určitými handicapmi. Otázka, čo, čo dokážu vlastne robiť, to by sa dalo vnímať, vnímať e, ako možnosti. Hovorili sa tiež o marginalizovaných skupinách. Myslím si, že už o tom hovoril niekto. Sú tu veľmi zaujímavé výzvy e, v starnutí spoločnosti. Treba popremýšľať, aké sú možné úlohy ľudí na pracovnom trhu. Mnohí z nás E, si hovoria, kedy treba odísť, či majú e, pracovať dlhšie, ako je e, dôchodkový vek a tak ďalej, kde sú možnosti alebo zostať na pracovnom trhu mimo bežných determinantov. Tiež potom otázka Pokiaľ ide veľké zmeny na pracovnom trhu, toto veľmi dobre sa spája s ďalšou témou, otázkou sociálneho dialogu. To, ako budeme zvládať e, starnutie diverzity na pracovnom trhu, e, ide o to, či vieme toto e, anticipovať správne. To sú tie otázky much, Mr. Luke Ďalší rečník, nech sa páči. You pronounce my name, sir. Veľmi dobre eh, ste vyslovili moje meno, Zardalu. Eh, za to vám ďakujem. Eh, v prvom rade plne súhlasím s tým, čo, čo povedal pán Pirinsky. Ide, ide o pracovné miesta, ktoré sú zmysluplné, ktoré dajú ľuďom možnosť realizovať si svoje sny. E, dôstojné pracovné miesta, to je rozhodujúce a na to treba dobré vzdelanie. Inkluzívne vzdelanie je určite rozhodujúce, keď pracujeme na dobrých pracovných e, miestach. Tiež súhlasím s pánom Bachom. Väčšina e, verejných služieb nemá dostatočný know-how na prácu s ľuďmi, ktorí, ktorí e, potrebujú podporné služby, ale treba, je možné spolupracovať s mimovládkami. E, v Írsku e, je pravidelný kontakt s týmito agentúrami s cieľom, aby mal, sa zachovali správne prístupy. Vo Flámsku, odkiaľ pochádzam, miestne úrady práce majú v štruktúre vlastne anticipáciu toho, že e, sa vymieňajú informácie a vedomosti tak, aby intervencie sa vyvíjali dobrým spôsobom. Pokiaľ ide o vašu otázku, pani predsednička, job carving, už takto sa nám javí ako veľmi úspešný prístup, ako presvedčiť zamestnávateľov, Treba začať komunikovať, pretože zamestnávateľia e, a úrady práce, mimovládky, ktoré tu pomáhajú, hovoria rôznym jazykom. Preto potrebujeme platformy, aby sme mohli vyvinúť rovnaký jazyk a rovnaké chápanie vecí, Pracujeme, moja organizácia pracuje s nadnárodnými spoločnosťami, so sieťou e, ILO, s e, nadnárodnými spoločnosťami e, vyvíjame si chápanie otázok tak, aby tie postupy boli prístupnejšie a naklonenejšie ľuďom. Je to možné, avšak dôležité je komunikovať a zapájať sa zo strany všetkých zainteresovaných. Eh, som tiež pre, predsedom eh, eh, neziskovej agentúry pre zamestnanosť ľudí s postihnutím vo Flánsku a v minulosti sme ľudí neustále školili. Len školenia. A niektorí ľudia tie školenia vlastne nikdy neopustili. Nikdy nepreskočili na ten pracovný trh. Čo však robíme teraz? Chodíme, navštevujeme zamestnávateľov a spolupracujeme na stratégiách, ako ten Eh, management implementovať do ich tímov. Možno vytvoriť nové eh, pracovné miesta, ktoré eh, slúžia ľuďom s postihnutím, ale a funguje to. Je to možné, ako bol povedal jeden z predrečníkov. Mr. Steven Tobin. Pán Tobin. Um, maybe two, two very... Snáď dva body. Prvý, treba uznať, že aktívne pracovné politiky na trhoch prekračujú sociálny dialog, kolektívne vyjednávanie. Treba ísť sa a nad rámec kontextu, ktorý pokrýva tieto, tieto otázky o legislatíva na ochranu zamestnanosti a tak ďalej. Všetky tieto veci si zaslúžujú na komplexný pohľad, na to, ako interagujú, ako v konečnom dôsledku ľudia môžu dostať kvalitné zamestnanie. E, myslím si, že pokiaľ ide o zručnosti, nič nie je ťažšie na predpovedanie než budúcnosť. A dosahovanie zručností e, to sa veľmi e, ťažko, ťažko, ťažko definuje pričom veľmi rýchlo sa mení pracovný trh. Všetky tieto e, otázky sa rýchlo menia, ale e, určite potrebujeme e, preventívne, proaktívne a dosledovacie opatrenia, aby veci boli aktualizované a na úžitok hospodárstvu v ten správny čas. A môžeme diskutovať o tom, ako to dosiahnuť. Ďakujem a ďakujem za to, že ste nás dnes pozvali. Ďakujem bardzo. Ďakujem bardzo. Ja všetkým... Ďakujem pekne. Ja som sa chcela v prvom rade poďakovať pánovi predsedajúcemu, ktorý tu dnes nie je, ktorého zastupujem, a koordinátorom za, za, za zorganizovanie naozaj výborného vypočutia, za to, že pozvali fantastických hostí. Ďakujem za to, že ste sa s nami podelili o svoje vedomosti a naozaj to bolo pre nás veľmi, veľmi príjemné stráviť s vami čas tu na našom výbore. Naša ďalšia schôdza je naplánovaná na 7. Eh, decembra od 15 do 18.30 v Bruseli. Chcem sa poďakovať aj tlmočníkom a prítomným poslancom a asistentom, ktorí tu ostali až do konca. Ďakujem pekne ešte raz, ďakujem panelistom a prajem šťastnú cestu domov. Ďakujem.